tým dosiahli, že bol predložený tento dobrý e, kompromis, ktorý, dúfam teraz s veľkým nadšením, všetci príjmeme. Ďakujem pekne, debata je ukončená a hlasovanie e, sa uskutoční dnes na obed. Uh, Ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu o kríze v sektore chovu hospodárskych zvierat EÚ. No a ako prvý dostanú slova autory, predkladatelia otázky, ale bolo by veľmi pekné, ak by komisia si vypočula slova autorov. Takže prvou osobou na zozname je pani Heran z Garcia na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že dnes ráno prišiel a za to, že bol taký eh, citlivý voči našim iniciatívam. Eh, je to niečo, čo je zásadné pre chov hospodárskych zvierat v Európe. Tento sektor je zvlášť zraniteľný po kríze, ktorá ovplyvňuje európske poľnohospodárstvo. Eh, sú tu vysoké vstupné ceny, nerovnováha v potravinovom reťazci a, a takisto nárast cien obilnín. Európske poľnohospodárstvo musí čeli tomuto problémy, problémom tak ako uh, iné sektory. A sú tu potrebné veľké investície. Komisia by mala predstaviť oznámenie o reforme uh, e, SPP, takže je uh, na čase vyjadriť solidaritu s týmto sektorom a s, s, s farmármi v týchto krajinách, Španielsko v iných krajinách. Hovoríme o štrukturálnej kríze, nárast cien obilnín sa zhoršil, teda zhoršil situáciu, ktorá bola už zlá niekoľko rokov. Štatistiky ukazujú, že viacero podnikov, polnospodárských podnikov je opustených, ten počet sa zvyšuje ale nemalo by sa to diať vzhľadom na, vstu- na e, vzrast dopytu po týchto produktoch a zlepšenie e, životného štýlu. Takže ďalšia reforma SPP znamená, že aké opatrenia komisia plánuje prijať e, v oblasti chovu poľnohospodárskych zvierat. Je to veľmi špecifická oblasť, takže aké opatrenia? Sú to trhové opatrenia, ďalšie opatrenia, aby sa situácia naďalej nezhoršovala, pretože intenzívne poľnohospodárstvo v súlade s environmentálnymi normami by nemalo byť sankcionované. Musia tu byť opatrenia zdravého rozumu, aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok, hlavne pokiaľ ide o krmivo pre e, plnospodárov a ďalšia liberalizácia v existujúcich rezervách. Na záver by som chcel povedať, že vidím skutočnosť, že E, tento návrh uznesenia spomína hlavne hydinu a mm, sektor bravčového mesa, pretože toto by mohlo byť predmetom ostatných trhových opatrení, ktoré by mohli zlepšiť situáciu pre tieto sektory. Ďakujem pani Nicholson. Dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najskôr vítam skutočnosť, že táto téma sa, že sa dnes o nej diskutuje Sektor chovohospodárskych zvierat prechádza ťažkým obdobím kvôli celej škále sektorov, zvyšovanie nákladov, konkurencia z ostatných tretich krajín a tiež samozrejme rôzne témy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu nákladu, nákladov na krmiva. Hoci nemôžeme kontrolovať sucho v Austrálii alebo iné environmentálne E, faktory. Som toho názoru, že Európa potrebuje riešiť nedostatok sebestačnosti, pokiaľ ide o, o obilniny. Musíme kultivovať viacej e, takýchto obilnín a teda musíme za danej situácie dovázať veľa potravín. Ja som presvedčený, že proces zlepšovania a e, nové typy GMO obilnín e, trvá príliš dlho a vyžaduje si, aby sa urýchlil, ale to sa, ak sa to neudeje, tak e, hospodárske zvieratá v Európe budú musieť čeliť nestálych cenách a, cenám a neistote na dlhý čas dopredu. Tiež by som chcel v stručnosti spomenúť, ako Situácia ovplyvňuje sektor bravčového mesa. Farmári z tohto sektora čelia tejto kríze veľmi akutne, keďže ich náklady sa zvyšujú a cena bravčového mesa sa znižuje. Chcel by som požiadať komisiu, aby monitorovala túto situáciu veľmi úzko a aby využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby sa situácia napravila. E, producenti hovedzieho mesa, ovčieho mesa či bravčového mesa sú situácie, kedy strácajú, majú teda straty, všetky tieto oblasti trpia, ale musím povedať aj to, že spotrebiteľ to celé zaplatí, pretože ak všetci farmári prestanú vyrábať, tak budeme musieť dovážať tieto potraviny so všetkými problémami, ktoré sú s tým spojené, čiže musíme mať bezpečnosť našich vlastných dodávok potravín v rámci Európy. Ak to neurobíme, tak jednoducho všetci tým budú trpieť. Ďakujem. Ďakujem, pán Garcia Pérez. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Ziskovosť chovu hospodárskych zvierat je priamo spojená s nákladmi na krmivo vzhľadom na narastajúcu volatilitu surovín, rozhodnutia pre výrobcov krmív pre eh, hospodárske zvieratá. Mm, títo žijú stále v ťažšej situácii. Sektor mesa je najťažšie dotknutý, z toho zvlášť sektor bravčového mesa, čiže na ten sa budem sústrediť. Eh, nárast cien potravín, ktoré krmím, ktoré predstavujú 60 výrobných nákladov, eh, to je niečo, čo hovorí samo za seba. Je to dôležité pre ziskovosť výrobcov. 50 nárast v obilninách. Je tu nie je nerovnováha medzi ponukou a dopytou, ale kvôli špekuláciám v tomto sektore to nemá nič spoločné so sektorom samotným, čiže musíme riešiť špekulácie prostredníctvom politiky, ktorá stimuluje e, strategické zásoby a teda vítame e, zásah, e, ktorý bol urobený v tejto oblasti a uvoľnenie intervenčných zásob Mm, je to niečo, čo bolo urobené v 94., čiže musíme zvýšiť, e, znížiť e, náklady, pretože zvyšovanie nákladov má dopad na ceny, e, ceny obilnín. Musíme stimulovať výrobcov, aby konali na trhu tak, že sa budú sústrediť na mm, dopyt. Komisia vie o tomto probléme, ale nekoná, čiže chceme špecifické opatrenia v rámci SPP Musíme mať e, pružné riadenie trhu a dúfam, že takto vyriešime existujúce problémy. Musíme bojovať proti špekuláciám, stimulovať konkurencieschopnosť celého sektora a posilňovať um, celý potravinový reťazec, aktivovanie trhových opatrení, ktoré sú um, ktoré možné použiť v, týchto, v tejto oblasti v nedávnych mesiacoch sme boli svedkami zníženia cien pre farmárov, ktoré sú nižšie ako priemerné ceny za posledných 5 rokov. Podľa mňa toto je plne e, odvoditeľné použiť e, takéto opatrenia na daný sektor a to za tým volajú aj niektoré členské štáty. A teraz má slovo komisár Čelos. Ďakujem. Budem štrukturovať e, svoj príspevok do dvoch častí, pretože skutočne problémy e, sektoru hospodárskych zvierat sú spojené s potravinami a s trhom obilnín a potom budem hovoriť o nástrojoch, ktoré máme k dispozícii pre sektor hospodárskych zvierat samotný. Takže komisia sleduje veľmi pozorne E, trh obilnín a dopady e, na chovateľov hospodárskych zvierat. Ceny obilnín e, čelili v lete výraznému nárastu. Bolo to kvôli disponibilite hlavne z krajín oblasti Čierneho mora a tu sme videli, že cena jačmeňa napríklad zrástla na 200 eur za tonu Volatilita cien je dôležitá, ich e, hladina je ale nižšia ako rekordy, ktoré sme mali v roku 2008 a nárast ceny eura voči doláru, ktorý vlastne spôsobuje, že dovozy do EÚ sú menej konkurencieschopnejšie, je tiež dôležitý faktor na európskych trhoch. Na globálnom trhu napriek deficitu e, v Rusku a v Ukrajine úroveň úrod, e, úroda E, síce bola nízka, ale máme dostatočné zásoby vďaka posledným dvom úrodám. V Európskej únii je produkcia obilnín na úrovni 276 miliónov tón a k tomu doplníme zásoby na začiatku kampane, tak to je prebytok vo výške 500 miliónov tón e, oproti tomu, e, čo predpokladáme, že sa spotrebuje. E, predovšetkým tieto zásoby sa týkajú jačmenia 2,8 miliardy e, tón. E, to je objem, ktorý je vyčlenený pre program od roku 2011 pre tých, ktorí sú v najhoršej pozícii a toto sa dá k dispozícii na predaj na vnútornom trhu. Už sa prijalo rozhodnutie, že už koncom tohto mesiaca sa začne s týmto procesom potom, čo komisia oznámila tieto opatrenia, tak trh zaznamenal určité uvoľnenie. Žiadne naliehavé opatrenia, ktoré sa týkajú situácie e, trhu s obilninami, teda nie je oprávnené v tomto sektore, pretože, ako som vysvetlil, nie je tu problém zásobovania týchto európskych trhov s obilninami, čiže ce, vysoké ceny obilní na európskom trhu nie sú spôsobené kvôli nedostatku e, v zásobách. Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj e, trhu v oblasti chovu hospodárskych zvierat, zvlášť pokiaľ ide o bravčové mäso a hydinu. Marže v tomto sektore veľmi závisia e, na cene e, potravín a v oblasti hydiny náklady sú vyššie ako priemer a to, je čiastoč, to čiastočne spôsobilo nárast cien potravín z tohto sektora. Sleduje sa tu sezónny vývoj, ktorý má tendenciu ísť dolu. Je to mierne pod úrovňami minulého roka. Výroba je absorbovaná vnútorným trhom a exportom. E, v, medzi júnom a augustom 2010 vývoz bravčového mesa sa zvýšilo 10% a vývoz hydiny sa zvýšilo 21% voči tomu istému obdobiu minulého roka, čiže mali sme tu obdobie, kedy napriek týmto problémom v cenách výrobcovia e, bravčového a hydiny mohli naďalej vyvážať. Ale samozrejme komisia pokračuje v monitoringu vývoja trhu a keď to bude nevyhnutné a užitočné, tak využijeme nástroje, ktoré máme k dispozícii, preto aby sme zasiahli na trhu, pretože pre sektor chovu máme dve disponibilné opatrenia, ktoré môžeme použiť. Buď je reštitúcia vývozov alebo e, nové zásoby. Pokiaľ je reštitúcia vývozov, tak toto nie je opatrenie, ktoré by mohlo byť teraz efektívne vzhľadom na skutočnosť, že svetové ceny sú skôr vysoké. Takže to ne, ne, e, nemôžeme teda týmto odôvodniť e, nejaké ďalšie dotácie. Nedostatok schopnosti je spôsobený tiež vzťahom medzi dolárom a eurom, ale to neovplyvňuje len poľnohospodársky sektor. Takže uvidím, ako tento problém sa bude vyvíjať, ako bude vyzerať tá krivka medzi eurom a dolárom a podľa toho teda bude mať prebytky na trhu uh, E, tak potom by sme mohli hovoriť o opatreniach navyšovania zásob, ale momentálne nemáme tento prebytok e, mesa na komunitárnom trhu a preto opatrenia e, súkromných zásob nie sú zdôvodniteľné. Ale podľa vývoja trhu budeme prípadne pripravení analyzovať túto možnosť, využiť túto, toto opatrenie. Pokiaľ ide o volatilitu, tak toto je otázka, ktorá sa bude riešiť v reforme SPP v roku 2013 keď uvažujeme o navrhnutí e, nástroja, ktorý nemáme, aby sme riešili hlavne otázku volatility e, príjmov, otázka transparentnosti, tak momentálne sa s komisárom Tajaným o tom e, týmto zaoberáme, transparentnosťou potravinových trhov a teda aj tu by sme mohli nejakým spôsobom objasniť rozdelenie pridanej hodnoty. Takže toto sú prvky odpovede, ktoré som chcel predstaviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz prejdeme k našej diskusii a znovu pripomeniem kolegom, prosím, držte sa vyčlenie rečníckého času, pretože inak budeme pod tlakom ku koncu, keď budeme mať hlasovať. Takže v mene politických skupín slovo má pán Dajs. 1,5 minúty v mene EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Návrh uznesenia má prispieť k tomu, aby sektor chovu hospodárskych zvierat sa mohol náležite vyvíjať. Chcem sa poďakovať kolegy Garcia Herán za túto iniciatívu. V tomto návrhu nám nejde o nejaké zastavenie fungovania spoločného trhu alebo nejakú zmenu ferových podmienok. Nie, my chceme požadovať podporu pre sektor chovu odpadských zvierat, aby sme mali istotu potravín pre všetkých občanov Európy. Nemôžeme pripustiť, aby polnohospodárstvo v Európe bolo obmedzované e, predpismi veľmi prísnymi. Jednotliví polnohospodári musia predkladať doklady o svojej kvalifikácii, environmentálne predpisy. No a v prípade dovozu e, takéto podmienky vôbec nie sú uplatňované, takéto predpisy. 534 kolegov. Všetkým som vďačný za to, že v Štrasburgu hlasovali za to, aby do budúcna dovoz produktov musel podliehať rovnakým predpisom, pokiaľ ide o environmentál, environmentálne predpisy, predpisy ochrany um, spotrebiteľa a um, dobrých podmienok chovu. Pre všetkých musia platiť rovnaké podmienky pre miestnych producentov aj pre dovozcov. Takže toto vítame a podporujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz v mene SAD pán D. Castro na minútu, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa obrátili na komisiu s požiadavkou dať k dispozícii také trhové nástroje, ktoré efektívne budú reagovať na tú krízu, v ktorej sa momentálne nachádza sektor chovu hospodárskych zvierat. My dúfame, že komisia čoskoro príde s takýmito návrhmi a dúfame, že niektoré z nich budú reagovať aj na cenovú volatilitu. Je tu viacero opatrení, ktoré máme k dispozícii, aby sme vyslali jasný signál z očí voči našim chovateľom. V tomto sektore by bolo naozaj dobré pozrieť e, sa e, na e, existujúce predpisy, zákazy, pokiaľ ide o BSE, ale od tohto obdobia už uplynulo viacelo rokov a Eh, chovatelia si myslia, že tento zákaz keď ide o prežúvavce, už ďalej nie je relevantný. Takže tento zákaz by bolo potrebné odstrániť, čo by zlepšilo eh, možnosti v chovateľskom sektore. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Ewert v mene ALDE. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Eh, sektor chovu hospodárskych zvierat je dôležitým tisíce polnospodárov sa živia práve touto prácou. Je dôležitý z hľadiska socioekonomického ehm, vo vidieckých oblastiach. po celej Európe to platí, ale aj v Írsku, pretože my sme štvrtým najväčším eh, vývozcom ehm, hovedzieho mesa celosvetovo. Mm, títo producenti sú veľmi závislí od dovozu krmovín. Sú tu tri veci, ktoré by som raz zdôraznil. Poprvé, dôležitosť toho, aby komisia prišla s flexibilnými a, a prísnymi opatreniami proti cenovej volatilite. Tiež je potrebné uzavrieť tú medzeru medzi cenami, ktoré platia spotrebitelia a tými, čo dostávajú chovatelia. Po druhé, je dôležité, aby komisia prišla s opatreniami na podporu chovateľského sektora, hlavne v tých najodláhlejších regiónoch určité sektory chovu hospodárskych zvierat sú e, mimoriadne citlivé a majú tam vysoké náklady. E, reforma SPP, e, tam je potrebné znižiť byrokratickú záťaž pre producentov. A po tretie, v Európskej únii máme veľmi, dvo- veľmi prísne predpisy, pokiaľ ide o životné prostredie, e, ochranu spotrebitelia, ochranu zdravia e, ľudí aj zvierat. Ale toto nemôže znevýhodňovať našich producentov e, z oči voči tým zahraničným. V sektore chovoslavských zvierat je potrebné zabezpečiť, aby európsky farmári neboli znevýhodnení, pretože tento sektor je veľmi dôležitý a mal by byť zachovaný aj do budúcna. Ďakujem, pani predsedajúca. A teraz pán Bove v mene zelených na 1,5 minúty. Pani predsednička, pán komisár, akom roku 2007 medzinárodné náklady pre obilniny sa zvýšili a pred dvomi rokmi výrobné náklady pre chovateľov explodovali. 60 až 70 nákladov chovateľov predstavuje práve krmivo 700 eur mesačne. Čakáme, kým ďalšia kríza zničí e, tento sektor, kým budeme kodať. E, spotrebiteľ platí 17 eur za kilo a výrobcovia dostanú 3 eurá za kilo. Je to normálne? Eh, parlament sa 7. septembra vyjadril eh, a vyzval komisiu, aby reagovala rýchlo a zakázala predaj za nižšiu cenu, ako sú výrobné náklady. Poslanci sa vyjadrili v Štrasburgu, aby posilnili výrobné organizácie, aby za ukončili špekulácie na medzinárodným trhom a aby eh, napravili celú situáciu posilnenie spoločných organizácií na trhu môžu stabilizovať trhu, e, ceny na trhu dlhodobo. Budúci týždeň komisár Cieloš e, predstaví svoj návrh reformy SPP a to by malo jasne odpovedať na obavy e, producentov. Európa potrebuje všetkých týchto poľnohospodárov. Ďakujem. Ďakujem a v mene ECR pán Vojčechovský, minúta, prosím. Ďakujem pani Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som eh, veľmi rád, že sa zaoberáme touto vecou, pretože eh, situácia je eh, skutočne vážna. Chcel by som upozorniť na bod číslo 15, a totiž podmienky, dobré životné podmienky zvierat a normy v tejto oblasti. Myslím, že by mali byť ešte vyššie ako sú. Ja som za dobré životné podmienky zvierat na v chovných staniciach. No a e, problémom v tejto oblasti je však nekalá hospodárska súťaž. No a my dovážame z tretich krajín produkty do Európy, a to z krajín, ktoré nedodržiavajú žiadne normy a štandardy dobrých životných podmienok zvierat. Musíme e, žiadať rovnaké podmienky od všetkých, e, od všetkých krajín a všetkých dovozcov. Ďakujem pekne. A teraz pán Le Jarik na dve minúty. Pani predsednička, pán komisár, musíme určite sa poučiť eh, z súčasnej politiky. Musíme sa rozhodnúť, že skončíme s touto úplnou liberalizáciou polnospodárskeho trhu, čo znamená, že polnospodári eh, zarábajú 700 až 800 eur mesačne a zatiaľ čo ceny e, spotreby sa zvýšili o 40 musíme skončiť e, s týmto neúmerným exportom a musíme zastaviť e, dovoz e, tohto mesa z, krajiny, z krajín Mercosur, musíme práve chrániť európske poľnohospodárstvo a takto rozhodnúť o osude našich e, fariem. Vytvorte nové nástroje pre regulovanú výrobu, zastavte e, zhubnú konkurenciu v EÚ samotnej a majme stabilný systém chovu e, zastavme tieto hrozné špekulácie v oblasti obilnín. Pán komisár, je tu naliehavá situácia, dráma na našom vidieku a keď to necháme tak, tak zdiskreditujeme celý európsky projekt. A teraz menej skupiny EFD, pán Skota na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Volatilita cien obilia mala veľmi ťažké dopady na všetkých chovateľov, ale aj spotrebiteľov. V Taliansku existujú osobitné problémy, no a vývoz obilia je zablokovaný. A toto leto totiž veľmi veľa pršalo. No ale nie len klimatické zmeny ovplyvnili ceny, ale aj špekulácie na medzinárodných trhoch. Očakávame nárast cien No a produkcia, aby sme mohli podporiť produkciu. No a mnohé podmienky viedli k tomu, že krmivá pre zvieratá nás zdražili. No a od komisie očakávame teraz rýchlu intervenciu, aby sme ukončili volatilitu cien pre polnohospodárske výrobky a to v súlade s novými prostriedkami a opatreniami novej SPP. No a treba zajistiť rovnaké podmienky pre polnohospodárov, chovateľov a spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne. No a teraz pani Doc, ako nezaradená na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela vyzvať, aby sme podporili toto veľmi naliehavé a dôležité uznesenie pre nás, tým z vidieka a tí, ktorí sme členmi výborov pre plnohospodárstvo, vieme, že mnohí chovatelia dobytka a zvierat sa nachádzajú skutočne v neudržateľnej situácii. Ak nenapravíme problémy, ktoré sme v uznesení e, identifikovali, budeme platiť vyššie ceny a budeme viac závisieť od e, dovozu z tretich krajín. Krajiny ako Čína alebo USA si čoraz lepšie uvedomujú e, zabezpečenie potravinových dodávok. No a preto čoraz lepšie a viac podporujú plnohospodárstvo v Severnom Írsku. Ceny za hovedzie meso neustále narastajú, ale narastajú aj ceny krmiv, čo môže viesť k rušeniu k rušeniu podnikov a k bankrotu mnohých polnohospodárov a preto a treba uznať tú hodnotu, ktorú prinášajú polnohospodári Európe. No, zlé podmienky na trhu a rastúce ceny sú alebo spôsobujú veľkú neistotu do budúcnosti. Komisia vedie rokovania a, a polnohospodári v Severnom Írsku sú presvedčení, že výsledky tých rokovaní budú len negatívne pre polnohospodárov samotných, ako aj pre kvalitu potravín pre spotrebiteľov. No, ako prvý teraz vyberme individuálnych rečíkov a Nikolesku. Pani predsednička, pán komisár, myslím, že od začiatku musíme povedať, že to nie sú farmári, ale spotrebitelia, ktorí sú hlavnými obeťami, o ktorej dnes hovoríme. Vieme, že ceny obilnín ovplyvňujú asi 80 cien e, krmív, čo ovplyvňuje asi 70 cien nákladov výroby. Proporcionálny rast e, predajných cien, e, jednoducho to už nie je možné a teda poľnohospodári nemajú príjmy, ktoré by mali mať a za to platia spotrebitelia. Je tu zisková marža, ktorá patrí tým, ktorí sa starajú o distribúciu. Na no nešťastie teraz vidíme, že je tu hospodárska kríza, ktorá sa zovšeobecnila, je tu zníženie nákupnej ceny obyvateľov, čo má vplyv na celý sektor chovu poľnohospodárskych zvierat a chovatelia majú problém prežiť, e, hlavne e, v zime udržať e, teda stavy zvierat. Aby sme zachovali ceny e, na rozumnej úrovni, aby sme mali nevyhnutné krmivo, tak musíme e, uvoľniť intervenčné zásoby a teším sa oznámeniu pána komisára v tomto smere. Zdieľam názor kolegov, ktorí povedali, že je dôležité, aby sme mali GMO, aby sme skutočne mohli umožniť prežitie stavov plnospodárských zvierat počas zimy. A dnešná diskusia je úzko spojená aj s reformou SPP. Potrebujeme silnú SPP, dobre financovanú, s rozvojovými štrukturovanými opatreniami, modernizáciu, aby sme podporili trh. Ďakujem. Pán Capulo Santos, minúta. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani eh, predsedníčka, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Myslím, že všetci si uvedomujeme tie obrovské problémy, ktorým čelí chovateľský sektor v Európe. Hlavne chovateľia ošípaných majú obrovské problémy. Dôvodov je viacero, tak ako je to uvedené v uznesení. Medzi nimi sú hlavne vysoké ceny obilia dôležité. No a Európsky parlament nemôže zostať ľahostajný. No a preto musíme okamžite konať a využiť všetky dostupné mechanizmy, Vítam rozhodnutie Európskej komisie 2,8 milióna tón obilnín uviezť na trh. Je to pozitívny krok, ale nedostatočný. Potrebujeme nové nástroje. No a vy, pán komisár, keď ste hovorili, že sa sústredili práve na túto vec. Potrebujeme dlhodobé riešenia, v rámci diskusí o reforme novej, alebo o novej spoločnej polnohospodárskej politike. No, ja chcem, aby vyzývam komisiu, aby zohľadnila odporúčania za návrhu uznesenia, ktoré pripravili moje skupiny vrátanie tej mojej. Potrebujeme konať rýchlo. Ďakujem. Pán Hojzling na jednu minútu. Pani predsednička, vážený pán komisár, kríza potrebuje riešenie, avšak tu ponúkate modely, ktoré my nemôžeme podporiť uľahčiť dovoz geneticky modifikovanej soje e, nie je riešenie, ktorým vyriešime problém chovateľov. Nie. My musíme e, podporovať e, produkciu produkciu príslušných plodín na výrobu krmiv. Od 75% sme závisli od dovozu zahraničia, zo zahraničia. Neviem, prečo teda um, chce mať otvoriť ďalšie, otvoriť dvere ehm, ešte viac pre dovoz. Kríza najviac zasiahla malých polnohospodárov, malých výrobcov. Na druhej strane sa v Európe ehm, vyvíja veľké masové chovateľské podniky, ktoré nedodržiavajú náležité podniky. No, 450 miliónov eur za, za polnohospodárskej politiky sa má presunúť na ITER, na fúziu jadra. To by ma zaujímalo, čo si o tom myslí komisia. Ďakujem. Pani Brun. Ďakujem veľmi pekne. Krmivá a, a cenová volatilita krmiv a, a obilia má veľmi negatívny dopad na už aj tak veľmi krehké odvetvie chovateľov dobytka zvierat. No a pohyby na trhoch, ktoré zažívame, tiež mm, spôsobuje nárast cien a nárast nákladov. Vyzývame komisiu, aby stabilizovala situáciu. Ja som veľmi rád, ale veľmi rada, že komisia skúma nový nástroj, na riešenie cenovej nestability v roku 2012 a 2013, ale momentálne potrebujeme príslušné e, opatrenia a nástroje. Ďakujem. Pán Agnew. Ďakujem, pán predseda. Podporujem návrh pána Dekastra, pokiaľ ide o kostné mučky, dereguláciu tejto oblasti. Britský sektor trpí vysokými cenami a prekážky e, tomu nepomáhajú. Na čele zoznamu je identifikácia, elektronická identifikácia e, zvierat, takisto aj e, požiadavky zo strany tretích krajín, zákaz batériových klietok môže zvýšiť cenu produkcie systémy existujú simultáne a musíme potrebujeme asi 400 miliónov libier, aby sme e, boli v súlade s nástolnými pravidlami. Celý britský sektor znamená, že sa musia otvoriť bilaterálne rozhovory. Nie sme s tým e, spokojní. Pán Gladfelder, minúta a pol, nech sa páči az állattenyésztés ágazata válságának sok Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V oblasti chovateľstva existuje kríza a to z viacerých dôvodov. Pravdu majú tí, ktorí tvrdia, že jedným z týchto dôvodov je nekalá hospodárska súťaž, nerovnaké podmienky. Rizikom je napríklad aj obchod s Mercosurom. Ak dovolíte, rád by som teraz hovoril o prudkom naraste cien obilnín. Toto bolo očakávané, dalo sa to očakávať. Ja som to viackrát načítával v Európskom parlamente, ale komisia nekonala. Tento fenomén vyplýva aj zo znižovania intervencií. Obchod s obilninami celosvetovo, ale aj medzi členskými štátmi EÚ je skrátka pod kontrolou niekoľkých veľkých firiem. Európska únia neintervenuje a toto ešte zhoršuje tie špekulačné bubliny. Toto je teda skutočné riziko pre našich chovateľov, ale aj pre spotrebiteľov. Náklady za to bude musieť zaplatiť daňový poplatník. Roky 2004-2005 Vtedy Európska únia predala svoje zásoby s veľkými ziskami. Ceny obilnín boli v predchádzajúcich rokoch veľmi nízke. Keby sme boli vtedy skúpili obilniny, tak sme ich mohli teraz predať s veľkými ziskami. Nejde však iba o zisk, ide aj o krajiny ako napríklad Pakistan, ktoré potom nemôžeme podporovať. Mértékben támogatandó úrnak az a Ďakujem, teraz má slovo pán Tabajdi. Ďakujem pekne. Chcem reagovať na iniciatívu pána Čolosa a chcem ju podporiť. Je potrebné naozaj bojovať proti globálnej volatilite cien, musí byť určitý ochranný mechanizmus v Európe. Ceny obilnín prúdko narástli, obilnín, krmoviny teda sú veľmi drahé, a pokiaľ ide o bielkoviny, toto je veľká, veľký problém, o ktorom vypracuje pán Hojsling samostatnú správu. V prípade tejto krízy ide o tie podporné mechanizmy, ktoré sa rozpadávajú. Tí, čo produkujú obilniny, dostávajú viac než chovatelia zvierat. A tiež je tu veľké znevýhodnenie zoči, voči obchodníkom alebo bytunkom. A máme tu aj obrovské predpisy pre našich chovateľov, takže to bude potrebné zlepšiť. Pán minúta a pol. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár Čolos, milé kolegyne, milí kolegovia. Rád by som sa poďakoval kolegy Garcia Herenc za túto iniciatívu. Rád by som poukázal na osobitnú situáciu chovateľov v horských oblastiach. Ak by takýto chov zkrátka e, nefungoval, tak by mnohé oblasti, horské oblasti boli opustené. A toto by znížilo jednak hospodárskú výkonnosť týchto oblastí, ale zmenilo by to aj samotnú krajinu a zmenilo by to aj biodiverzitu v konečnom dôsledku. Mliekarenstvo, mliekarský sektor je veľmi dôležitý pretože je doplnkom chovu zvierat, je zdrojom ziskov pre chovateľov. Budeme mať teraz reformu SPP a musíme byť veľmi, veľmi obozretní. Musíme mať takú politiku, ktorá bude zohľadňovať osobitosti chovu v horských oblastiach. Po druhé, potrebujeme flexibilný druhý pilier, v ktorom bude možné podporovať osobitne chovateľov v horských oblastiach a podstate budeme určitú politiku kvality, ktorá bude zohľadňovať produkty, ktoré pochádzajú z horských oblastí osobitným označovaním, aby boli na trhu dostupné takéto výrobky pre spotrebiteľov. Ďakujem. Pán Alves, minúta. Pani predsednička, pán komisár, pravdepodobne smerujeme k novej e, bubline komodít. E, priemerné zvýšenie predstavuje 16 Od júna boli tu e, rekordné hodnoty, ktoré boli dosiahnuté a veľmi nízka úroková miera Takže toto e, plus k tomu treba pridať špekulácie bez skutočného kontaktu s reálnou ekonomikou. Čísla na veľkých potravinových trhoch, napríklad v Chicagu, sú veľmi vysoké, rekordné čísla, pokiaľ ide o nákup soje, kukurice a podobne ten nárast e, sa už bol pocitený na reálnych trhov, je tu e, rekordný nárast, to samozrejme spôsobuje veľmi ťažkú situáciu pre mnohé naše farmy v Európe, pretože kvôli kríze oni e, nebudú schopní čeliť takémuto nárastu cien. Je teda na čase zasiahnuť a ukončiť tieto špekulácie Takže by som vedel, čo komisia chce v tejto veci urobiť. Ďakujem, pán Dantan. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár, milí kolegovia. Aká strašná situáciu. Pred rokom sme všetci v tomto hemicykli hovorili o celkovej situácii e, vo, vo výrobe. Dnes jeden sektor sa, mm, si počína dobre, je to sektor obilnín, ale na nešťastie má to závažné dopady na iné sektory, na sektor mm, živočišnej výroby. Takže otázka, ktorú si kladieme, je neschopnosť poľnohospodárskeho sveta e, zbaviť spotrebiteľov e, týchto negatívnych dopadov. Ako to bolo povedané dnes ráno, musíme stimulovať výrobné organizácie, aby e, mohli zavážiť voči svojim klientom a hlavne voči veľkým distribútorom. Ale fungovanie trhu e, e, je ešte viacej ovplyvnené, je ešte zraniteľnejšie. 20 rokov sme hovorili, že Južná Amerika zaváži vo výrobe, že ceny pôjdu dole a dnes v týchto krajinách ceny znovu e, stúpajú a my nie sme schopní e, to pozitívne odzrkadliť u našich výrobcov, pretože určite narastli náklady, ale treba tiež povedať, že výrobné náklady nie. Ako teda eh, preklenúť tieto rozdiely? Určite je to časť národnej zodpovednosti, ale dumping, ktoré momentálne medzi našimi krajinami existuje, tiež prispieva k despazibilizácii trhu a podľa mňa Európa musí túto tému riešiť, musíme nájsť riešenie. Európsky výrobcovia obilnín si uvedomujú podľa mňa, situáciu u ich základných klientov, teda u chovateľov a sú pripravení uzavrieť e, dlhodobé kontrakty. Ste vy pripravení, pán komisár, takúto politiku podporiť? Pán Kelly, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia, pán komisár. Znovu diskutujeme o, o príjmoch e, našich poľnohospodárov a tento trh, ktorý je nefunkčný, sú tu zásadné e, šoky, ktorý, ktorým čelia. Určite dúfame, že komisia, pán komisári, zareagujú na požiadavky tohto parlamentu. Ehm, náklady vstupov a príliš veľká reguláciu znamená, že naše farmy nie sú konkurencieschopné, ich, ich e, udržateľnosť sa zhoršuje. Náš systém kvality a environmentálnej výroby hovedzieho mesa e, e, je ohrozený dovozmi z tretích krajín. Musíme dať týmto farmárom šancu, to oni chcú. Nedostatok sebestačnosti Európy sa netýka len e, hovedzieho mesa, ale aj bravčového mesa a hydiny. A toto vážne ohrizuje ďalší vývoj na našich trhoch. My ako parlament musí zasiahnuť, keď máme pocit, že situácia naliháva, aby som bol úprimný. Hovedzi, bravčový a hydinársky priemysel si vyžaduje intervenciu. Ďakujem. Teraz prejdeme ku Catch the Eye. Máme obrovský počet žiadostí o slovo, ale pretože sme obmedzený časom a budeme hlasovať, tak môže prehovoriť iba 5 rečníkov na základe politickej príslušnosti a požiadam vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas tak, aby sme si mohli vypočuť e, záverečnú odpoveď pána komisára. Takže najskôr mám na zozname pána Karenovského. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Ďakujem pekne za túto rozpravu. To, čo sa udialo tohto roku, je pre nás veľkým ponaučením, teda, že potrebujeme adekvátne zásoby obilnín pre stabilitu trhu. Takúto stabilitu je potrebné garantovať, musia to robiť politici na európskej úrovni. Musíme hľadať nové zdroje bielkovín tak aby sme našu nezávislosť, nezávislosť našho polnohospodárstva posilnili. Musíme zvýšiť produkciu eh, takých plodín, ktoré sú bohaté na bielkoviny. Ale musíme tiež zabezpečiť, aby naši polnohospodári mali prístup ku krmovinám. Takže podporujem myšlienku vytvorenia nejakého minimálneho prahu, minimálnej hodnoty geneticky modifikovanej soje pokiaľ ide o dovoz soje. Ďakujem. Teraz má slovo pán Arzenas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. už myslím si, že momentálne máme dva konkrétne body v chovateľstve. Na jednej strane sú tu monopóly v prípade obilnín, to sa jasne prejavilo. Jasne sa prejavilo, aké to má negatívne dopady aj v iných častiach sveta, napríklad v Indii. Po druhé, sú tu také hry, ktoré sa tu s jedlom, s potravinami hrajú v roku 2008 e, vtedy bola produkcia obilnín celosvetovo najvyššia, ale v roku 2008 bola aj najväčšia obilninová kríza, potravinová kríza, ktorá viedla k tomu, že mnohí ľudia trpeli hľadom, dokonca na hľad aj zomierali. Takže to sú veci, na ktoré sa musíme my sústrediť. Musíme sa postarať o to, aby prostriedky, aby jedlo boli k dispozícii pre všetkých a aby chovatelia tiež mali prístup k potravinám za rozumné ceny. Teraz má slovo Ďakujem pekne, pani predsednička. Chovatelia, živočišná výroba je veľkou obeťou krízy a musí splňať najpresnejšie predpisy celosvetovo. A to samozrejme znamená nevýhodu z oči voči producentom z tretích krajín. Preto je potrebné v SPP dať k dispozícii dostatok prostriedkov, aby chovateľstvo, aby živočišná výroba mohla ostať zachovaná. Ďalej potrebujú špecifické opatrenia pre takých producentov, ktorí produkujú to spôsobom. A po tretie je potrebné posilniť opatrenia, v znevýhodnených regiónoch, pre chovateľov v týchto regiónoch. Po ďalšie je potrebné, aby aj dovozcovia, výrobcovia zahraničia museli splňať rovnaké prísne podmienky ako tí európsky. A je potrebné chrániť e, záujmy európskych chovateľov v medzinárodných rokovaniach, aby títo neboli znevýhodnení. V opačnom prípade by sa mohla situácia vyvinúť tak, že budeme čoraz závislejší od dovozov. Ďakujem pekne, pán Stevenson. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Kríza v tomto sektore EÚ postihla škótskych farmárov, farmárov veľmi tvrdo. A sú viaceré veci, ktoré by sme mohli urobiť. Poprvé, zjednodušiť regulačný rámec. Je skutočne šialenstvo, že pre našich producentov e, uplatňujeme a na našich producentov sa uplatňuje oveľa vyššie, e, oveľa viac pravidel a prísnejších ako na producentov z mimo EÚ, ktorí produkujú, ktorí produkujú meso za takých podmienok, ktoré by sa v EÚ označili ako trestný čin. No a vysoké náklady za túto byrokraciu nie sú zohľadnené v cenách hovedzieho mesa. Britské hovedzie meso sa predáva pod cenu, pod výrobnú cenu mnohých Nož musíme zastaviť uh, zhoršovanie situácie. Pán Ferrera. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Nárast cien obilia je úkaz, e, ktorý veľmi zhoršuje situáciu v polnohospodárstve a v sektore chovu dobytka. Nož, ehm, rôzne poľnohospodárske projekty a ich ceny sa rozvíjajú rôznym spôsobom. No a to eh, je spôsobené špekuláciami na trhu s potravinami. Proti tomu treba zaujať a prijať opatrenia. Čo sa urobilo doteraz, nie je dostatočné. Potrebujeme nové nástroje a myslím tým predovšetkým deriváty v oblasti financovania je dôležité zaistiť dostatok potravín, no a to znamená, že produkcia potravín musí byť konkurencieschopná. Potrebujeme príslušné intervenčné zásahy, pretože cenová volatilita sa ešte prehlbí a budeme svedkami koncentrácie na trhu a prežije len málo e, chovateľov. No a na záver komisár Čološ. Pani predsednička, som veľmi rád, že vidím, aký záujem je v Európskom parlamente eh, v, pre sektor, ktorý je dôležitý nielen pre zachovanie trhov, ale aj pre e, rovnováhu nášho územia. Ide o živočišný sektor. E, mnohé problémy a otázky, ktoré odzneli, tak odpoveď na ne je v návrhoch, ktoré sa komisia chystá predložiť pre SPP Ide o mm, návrhy pri príležitosti, ktorých môžeme diskutovať už na budúci týždeň. A tu určite budeme riešiť aj otázku e, rovnosti podpory pre rozličné sektory, vrátanie e, živočíšneho sektoru. Tu tiež budeme riešiť otázku podpory tohto sektora v špecifických e, náročnejších oblastiach. Tiež budeme riešiť otázku nástroja riadenia volatility e, výnosov. Boli tu precízne otázky, ktoré boli položené, ja by som na ne rád odpovedal. Problém ceny obilnín a intervenčných zásob. Je pravda, že máme viac takýchto zásob teraz ako v minulosti, ale teraz sú ceny vyššie. A intervencia na trhu nie je zdôvodniteľná, ak cena je vysoká. Takže ja si myslím, že musíme sa zamyslieť nad inými nástrojmi. A ak zásoby môžu zohrať nejakú úlohu, tak sa musíme zamyslieť nad inými typmi zásob a nie na intervenčnými zásobami. Možno, že toto je otázka, ktorá sa musí riešiť na takej širšej úrovni, nielen na európskej, vzhľadom na to, že trh teraz je otvorenejší ako v minulosti. Pán Heufling, časť rozpočtu 2010 nebola využitá v plnospodárstva a to nie je dôvod, prečo by to malo ísť na ITER. Môžem vás ubezpečiť, že ten doplnok na ITER nebol pôvodne určený na SPP. To boli peniaze, ktoré sú k dispozícii, ktoré neboli použité preto, lebo nebola potreba. Ale aj s týmto transferom vás môžem ubezpečiť, že máme potrebný rozpočet, aby sme mohli uplatňovať opatrenia, o ktorých hovoríme, o ktoré potrebujeme. A potom na záver ešte poviem, že otázka volatility a skutočnosť, že špekulácie na trhu spôsobujú volatilitu, tak tú, touto otázkou sa zaoberáme v širšom slova zmysle pre deriváty, ako aj pre ceny surovín a ja pracujem s pánom Barnierom na tejto otázke. Komisia príde s návrhmi k otázke rozdelenia pridanej hodnoty na potravinový reťazec tak už na budúci týždeň budeme mať prvé stretnutie skupiny na vysokej úrovni k tejto otázke. E, je to skupina, ktorú organizuje pán Tajan. E, ďakujem pekne a o ďalších otázkach budeme určite hovoriť počas diskusie o návrhu reformy SPP, e, s ktorým komisia čoskoro príde. Ďakujem pekne, pán komisár. Dostala som 4 návrhy uznesenia počas tejto diskusie. Táto diskusia je ukončená a hlasovanie sa uskutoční uh, o chvíľku. Prerušujem schôdzu na pár minút.